Pán predseda. Kolegovia, pokračujeme v zasadnutí vysvetľovaním hlasovania, ale kým začneme, chcem privítať delegáciu z federálneho kanadského parlamentu a predstaviteľov misie Kanady pri Európskej únii v Brusli, ktorí sú na diplomatickej galérii. Vedie ich pán David Tilson, ktorú e, reprezentuje e, volebný okrsok v Toronte, v e, Ontáriu. A takisto je, sú tu aj poslanci a senátori z Quebecu a Britskej Kolumbie. Delegácia je v Štrasburgu, aby sa tu stretla so svojimi partnermi pri, pri príležitosti 34. Zasad, medziparlamentného zasadnutia EÚ-Kanada. Včera mali možnosť neformálnych diskusí s našimi poslancami a Zajtra pokračujú do Kodania, kde budú hovoriť s predstaviteľmi budúceho predsedníctva. Pre zvyšok ich pobytu želám delegácii e, všetko najlepšie. A teraz e, vysvetlenie e, hlasovaní k správam, o ktorých sme dnes ráno hlasovali.